prosperuje. Budeme to rešpektovať. Prvé hlasovanie. Situácia ľudí s albinizmom v Malavi a iných afrických krajinách. Je to spoločné, spoločný návrh uznesenia. Máme tu tri. Pozmenujúci návrh 3, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 1 po ustanovení H. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 2 po ustanovení Q. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Teraz prechádzame na celé uznesenie. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Uznesenie bolo prijaté. Ďalšie uznesenie je situácia krymských Tatárov a ich lídrov Achtema Čigoza, Ilmiho Umerova a novinára Mikola Semenu. Tento návrh uznesenia sa hlasuje ako celok. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Ďalšie uznesenie, situácia na Maledivách. Je to spoločný návrh uznesenia viacerých politických skupín. Hlasujeme o paragrafe 5, pôvodný text, kto je za, kto je proti. To sa zdržiava hlasovania prijatý. Za druhú časť, kto je? Tohto oceku, kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Druhá časť je prijatá. Osmička, pozmenujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Odsek 14. Pôvodný text v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prvá časť prijatá. Kto je za druhú časť? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Druhá časť je prijatá. odsek 15 a teraz dostane slovo pánu, pán Tenok, ktorý tento ústne predložený návrh uvedie. Moja skupina chce vymazať odsek 15. Poradilo nám to SVČ, pretože tam sú faktické nepravdy. Vymažme ho celý, prosím, 15. Ďakujeme pekne. Kto je proti tomuto ústne predloženému návrhu? Kto namieta? Nie je vás dosť? Preto ideme hlasovať za tento ústne predložený návrh. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Bol prijatý. Úvodné ustanovenie C. Teraz pán Tenok opäť dostáva slovo, uvedie svoj ústne predložený návrh. Opäť moja skupina, pán predseda, ako výsledok rady SVČ by chcela pridať slovo former, bývalý, pred slovo vodca, pretože technicky, fakticky to nie je pravda, je bol len bývalý predstaviteľ, bývalý vedúci jeho strany, už teraz nie je. Ďakujeme za toto vysvetlenie, pán Tenok. Kto je proti tomu, aby sa tento ústne predložený návrh prijal? Kto je e, za tento predložený návrh? Kto je proti nemu? Kto sa zdržiava hlasovania? Ústne predložený návrh bol prijatý. A teraz hlasujeme o uznesení ako celku. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Teraz budeme hlasovať o správe pani Matera. Európska prokuratúra. Je to elektronické hlasovanie, menovité. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Správa bola prijatá. Blahoželáme pani spravodajkyni. A teraz posledné hlasovanie dnešného dňa sa týka správy pani Bergeron. Väzenské systémy a podmienky. Je tu alternatívny návrh uznesenia z ENF. Budeme hlasovať elektronicky. Nech sa páči, hlasujte elektronicky, prosím. Končím hlasovanie. Alternatívne uznesenie bolo zamietnuté. Odsek 7 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prvá časť prijatá. Kto je za druhú časť? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Druhá časť bola zamietnutá. Hlasujeme o odseku 12 pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Navrhujem, aby sme si toto hlasovanie overili elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Veľmi tesne. A teraz budeme hlasovať O uznesení ako celku hlasujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím elektronické hlasovanie. Táto správa bola prijatá. Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyňa. A teraz bude kratučká prestávka a potom prejdeme k vysvetleniam hlasovania. Ďakujem pekne za účasť.